súvisiacich s lukom na letiskách Európskej únie. Pán kolega Leichtfried, máte presne 4 minúty. Ďakujem pekne za slovo. Pri tomto návrhu treba vysvetliť, o čo nejde. Nejde o to, aby sa vytvorili nové štandardy pri meraní hluku na letiskách. E, nejde o to, aby sa vedecky rozširovali informácie z vedeckého hľadiska. Ide v podstate o to, aby, že Európska komisia mala zámer, aby ochrana voči hľuku bola e, podobnejšia v jednotlivých krajinách, pretože podľa jej, navr- podľa jej stanoviska prišlo k rôznym opatreniam v oblasti ochrany pred hľukom a preto by bolo potrebné, nie, e, aby tá situácia bola podobnejšia. Takýto bol teda základný dôvod a pokiaľ komisia niečo šla, tak niekedy však stratí mieru e, a uvedomenie si, že nemôže regulovať všetko. Tu je tento prípad. Čo chcela Európska komisia? Európska komisia v podstate chcela zákon, ktorý by jej umožnil, aby národné opatrenia ochrany pred hlukom pri letiskách, keď nebudú e, splňať isté požiadavky, aby mohli byť zrušené. Názor väčšiny tohto parlamentu bol, že takéto opatrenia by nemalo zmysel, pretože je to princíp, ktorý mnohí občania v Európe odmietajú, a to je práve skutočnosť, že Európska únia sa mieša do príliš veľa vecí, ktoré sa dajú vyriešiť na národnej úrovni, ktoré nie sú nevyhnutné. My sme spoločne s komisiou a spoločne s radou našli riešenie, ktoré podľa môjho názoru zohľadňuje tieto skutočnosti, ktoré zabezpečí, aby na jednej strane neprichádzalo k svojvoľnému zasahovaniu zo strany Európskej komisie, aby tieto opatrenia, ktoré sa príjmajú na národnej úrovni, sa príjmali na národnej úrovni i v budúcnosti, ale aby bolo im možné, aby komisia mohla získať informácie, aby dostala aktuálne informácie o tom, čo sa deje a aby mala možnosť sa vyjadriť. To je v podstate balíček, ktorý je zmysluplný a ako som povedal, cieľom tohto zákonu nebolo pripraviť nejaké nové e, štandardy, zaviesť nové kritéria. Na to by bolo potrebné mať iné nariadenie alebo inú smernicu. Ale toto, nebol našo, toto nebolo našou úlohou. Našou úlohou bolo jednoducho postarať sa o to, aby princíp subsidiarity bol naplnený. Chcem ešte využiť túto príležitosť a poďakovať sa e, tieňo, tieňovým spravodajcom. Bola to veľmi konštruktívna práca. Dosiahli sme, myslím, dobrý výsledok spoločne a to je skutočne zmyslom politickej činnosti. E, spoločne tvrdou prácou i napriek pôvodným rozdielným pozíciám dospieť e, k dobrému návrhu. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán kolega Leichtfried. Slovo dostane pán komisár Kalas. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, podporujem dohodu o úrovni hluku na letiskách, ktorú vyrokoval parlament spolu s radou ktorú práve prezentoval pán spravodajca Lechfried, chcem zablahoželať e, pánovi Lechfriedovi aj ostatným tenemi spravodajcom. Európsky parlament dokázal nasmerovať konečný výsledok k zvýšeniu viditeľnosti, taktiež zohľadneniu zdravotných aspektov a v väčšej miere naplnených očakávaní verejnosti. Komisia mala vyššie ambície pre lietadlá, ktoré čiastočne splneniu pravidlá, taktiež aby sa zabezpečilo, že všetky zúčastnené strany budú dodržiavať eh, stanovené um, dopravné obmedzenia, avšak eh, tieto um, vyrokované pravidlá predstavujú dobrý kompromis, pretože posilnia um, pravomoci e, členských štátov aj národných orgánov v otázkach úrovniach hluku, pretože iba tieto príslušné orgány členských štátov budú príjmať e, relevantné rozhodnutia. Toto nariadenie hluku zabezpečí, že tieto rozhodnutia budú vypracované v súlade s najlepšími postupmi v celej Európe a to tak, aby zahrňali všetky zúčastnené strany a aby sa vychádzalo z konkrétnych poznatkov a aby to bolo čo cenovo najvýhodnejšie. Toto nariadenie taktiež zabezpečuje, že postupy v EÚ budú v súlade s príslušnými e, normami IKO. Teda konkrétne ide o e, princíp, ktorý sa e, nazýva vyváženým prístupom a taktiež sa budú na medzinárodne platné dohody v oblasti dopravy. Komisia vydala vyhlásenie o revízii smernice o úrovni ekologického hluku. A toto vyhlásenie taktiež dôrazňuje význam, ktorý komisia pripisuje otázkam eh, zdravotných aspektov a to rozhodne robí určite Európsky parlament. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz nasledujú rečníci v mene politických skupín. Najskôr pán Gáler na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Som presvedčený, že dohoda o pravidlách a ustanoveniach eh, čo sa týka úrovni hluku na letiskách, je dobrou správou pre našich občanov, a najmä pre tých, ktorí tam, kde žijú v blízkosti svojho bydliska, majú aj letisko, a to sa týka aj mňa, e, blízko Frankfurtu, totiž bývam aj ja. V správe sa konštatuje, že máme dodržovať princíp subsidiarity, a to v plnej miere, tak aby sme tento vyvážený prístup skombinovali s princípom subsidiarity, myslím, že je dôležité, aby tam, kde vzniká hluk a kde proti nemu treba bojovať, aby boli kompetentné príslušné miestne orgány, aby mali posledné slovo. A taktiež stanovisko komisie. Samozrejme si všetci veľmi radi prezrú, vezmu ho na vedomie, ale rozhodnutie sa musí prijať priamo na mieste. Myslím, že už sa tu spomenulo, že ochrana zdravia je taktiež zakotvená v tomto texte a taktiež máme vyhlásenie komisie o tom, že dopady hluku na zdravie človeka sa taktiež budú vyhodnocovať a to sa bude konkrétne prednávať v súvislosti so smernicou. O teda tam myslím, že je to dôležité najmä pre tých, ktorí bývajú v blízkosti letísk, pretože tie najhlučnejšie lietadlá budú prispôsobené týmto novým pravidlám a zavizali sme sa aj k tomu, aby toto nariadenie zabezpečilo, že obyvatelia, ktorí žijú v blízkosti letíc, budú včas informovaní o ďalšom budúcom plánovanom konaní. Myslím, že výsledok je teda relatívne dobrý a myslím, že umožňuje zachovanie dôvery a taktiež postupy ako napríklad mediácia, že sa budú môcť uskutočniť a uplatniť aj v budúcnosti. Chcem sa poďakovať spravodajcovi a všetkým ostatným kolegom, ktorí na tom pracovali. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Galer. Teraz eh, na minútu a pol pán kolega Liberacký. Mikrofón. chciałem pogratulować sprawozdawcy panu jorgovi leichtfriedovi. spravodajcovi, dokument. Blahoželám k tam, kde pán Kalas v princípe súhlasil s argumentmi, ktoré sa tu prezentovali s tým, že sú správne. Viac flexibility pre členské štáty, viac starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a dôrazu na ňu, viac eh, pomoci ľuďom, ktorí žijú blízko pri letiskám. Bol to úspech. Už teraz je to úspech a tieto fakty treba naozaj rozhodne povedať nahlas. Pán Kalas súhlasil s tými argumentmi, čo tu zazneli, takže nejde tu ani tak o EÚ. EÚ naozaj sa vkladá do veci, ktoré sú dôležité. Teraz máme pred sebou volebný kampaň. Mnohí ľudia hovoria, že Únia na nich uvaľuje rozličné pravidlá a zákony, ale Únia niekedy aj vyrieši problém. A konečné slovo by mali mať vždy občania. Myslím si, že táto rozprava môže byť označená ako úspešná. Takisto tento dokument je úspechom a zdravotné záležitosti by sa mali spomenúť e, komfort ľudí, ktorí žijú pri letiskách, zdravotný stav ľudí, ktorí žijú pri letiskách. Toto by malo byť súčasťou správy, aby som rád takéto fakty videl zapracované do textu, ale malé letiska, tie e, nechceme, aby tieto právne úpravy sa na to vzťahovali, to by nebolo náležité a proporčné. Ďakujeme pekne. Teraz pani kolegyňa Majsner na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem e, poďakovať e, správodajcovi v mene e, Romana Trimoza. A hovorím totiž teraz v jeho mene. Už tu spomenulo viacero dôležitých vecí. Zhodneme sa vlastne skoro na všetkom. Samozrejme vieme, že potrebujeme leteckú dopravu. Letecká doprava je veľmi hustá nad Európou a dokonca sa predpokladá, že sa ešte zvýši jej objem. Teraz sa musíme zamyslieť nad tým, ako sa k tomu postaviť, ako sa s tým vysporiadať a ako nastaviť pravidla tak, aby aj tí, ktorí žijú v blízkosti letísk, aby neboli um, zaťažovaní príliš hlukom. Hluk je zdravo škodlivý, to všetci dobre vieme a preto je dobré, že máme túto snahu o vyvážený prístup ktorý uznáva organizácia ICAO a ktorý navrhuje, tak aby sa priamo na mieste skonštatovalo, ako sa všetko môže zobrať do úvahy, aj zdravotné aspekty, aj uh, um, ďalšie potrebné opatrenia a taktiež eh, samozrejme kroky na zachovanie pracovných miest. Myslím, že je veľmi dobré, že máme takýto výsledok. Hovorili sme dnes napríklad aj o alternatívnych energiách a už sa zvažuje, že v budúcnosti letiska by možno eh, boli eh, súčasťou elektromobility, teda že by boli vybavené infraštruktúrou tiež na využívanie elektrických motorov. Samozrejme, čo sa týka zákazov nočných letov, o tom sa musí rozhodovať priamo na mieste, nemôže sa to nejako predpisovať z úrovne EÚ. E, taktiež ďalšie konkrétne podmienky sa musia rozhodovať priamo na mieste tam, kde sa to týka konkrétneho letiska a konkrétnych ľudí, ktorí bývajú v jeho blízkosti. Ďakujeme pekne. Pani kolegyňa Meissner, teraz nasleduje kolegyňa Lichtenberger. Ďakujem. Chcem sa poďakovať najmä aj kolegovi Lechtridovi, ktorý spoločne s nami ostatnými veľmi intenzívne rokoval a chcem sa poďakovať aj rade, ktorá to podporila a vďaka tomu teraz máme zákaz takéhoto zasahovania do príjmania rozhodnutí o úrovniach hluku na letiskách. Takýto proces e, je veľmi zložitý a preto je potrebné ho ponechať čo najflexibilnejší. E, vyvážený prístup je e, správny, avšak vyvážený prístup žiaľ znamená, že nebude zákaz nočných letov, ale možno budú len akési časové sloty, v ktorých bude ochrana pred hlukom. A to je problém v tom, že sa to môže rozšíriť aj na iné oblasti, pretože ak začneme právo na zdravie, právo na zdravé životné prostredie upierať eh, voči záujmom, ziskovým záujmom niektorých eh, firiem a podnikov, tak je to nesprávna cesta. Môže sa to potom pretniesť aj na potraviny, na priemyselné um, plyny a tak ďalej. A preto z mojej strany veľké upozornenie na tomto mieste. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani Foster. Uh, you, Ďakujem pánu spravodajcovi, pánu Lechfridovi, odvedol vynikajúcu prácu. IKO vypracoval vyvážený prístup a my s tým súhlasíme, už sme sa s tým vysporiadali, prispôsobili, ale chceme takisto vidieť, že bude nad nami jednotné európske niego, nebo. Takisto výrobcovia leteckých motorov, výrobcovia lietadiel majú k tomuto čo povedať. Treba ich všetkých pozbudiť. A čo sa týka tejto správy, som veľmi rada, že môžem povedať, že všetky obavy sa rozptýlili. Vysporiadali sme sa so všetkým prevladol zdravý rozum a rešpektovala sa subsidiarita. Takže napredovanie počas rokovaní bol značný, napredovanie bolo značné a my z ECR e, veľmi radi podporíme toto nariadenie. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom za ich diel práce. Ďakujeme ešte raz, pán Lightfried. Kolegyňa Foster, e, ste ochotná prijať otázku od pána Rubicha? Nech sa páči, pán kolega Rubich. Ďakujem, pán predseda. Eh, chcem sa opýtať eh, na výskumné úsilie Európskej únie. Eh, vidíme, že máme tu schválený horizont 2020 a taktiež spoločné podniky, ktoré sa zaoberajú veľmi intenzívne otázkou leteckej dopravy. Myslíte si, že aj tu môže dôjsť k výraznému zníženiu hluku? Ja som si istá, že tam bude istý príspevok, ale tým hlavným prispením je to, že máme technologickú iniciatívu, ktorá sa nazýva Čistá obloha, čisté nebo. 1,4 miliardy dolarov bolo pridelené do priemyselných sektorov, napríklad výroba leteckých motorov bude pozbudená týmto krokom. A dúfajme, že sa aj zrýchli implementácia Cesaru a jednotného európskeho neba. Toto je cesta, ktorou sa treba vydať vpred. Máme všetky nástroje, ktoré na to potrebujeme. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán kolega Kohliček, ale nie je tu prítomný a preto dostáva slovo kolega Marinesku na dve minúty. Mulțumesc, domnule președinte dezvoltarea durabilă a transportului aerian presupune adoptarea unor Ďakujem za slovo, pán predseda. Trvalo udržateľný na preprava si vyžaduje zohľadnenie niektorých faktorov, ale pri riadení hluku na niektorých letiskách treba zohľadniť špecifika. Uznesenie OECD argument, IKO argumentuje tým, že najlepšie by bolo prijať tzv. vyvážený prístup, balanced approach, to je zachované aj v tejto dohode medzi parlamentom a radou o obmedzovaní hluku. A tiež tu ide o to, aby príslušné rozhodnutia boli príjmané na miestnej úrovni aby bolo možné operatívne prijímať niektoré opatrenia na zníženie hluku. Tieto opatrenia sú vyvážená a subsidiarita dodržaná. Tento návrh nie je úplne radikálny, nepovedie k poškodeniu leteckého priemyslu, skôr sa pristúpi k takým opatreniam, o súvisiacich s nočnými letmi, ak by prišlo k negatívnemu dopadu na ľudské zdravie. Platí tu princíp obozretnosti a takisto motivácia pre letecký priemysel, aby sa ďalej modernizoval. Regionálne orgány majú možnosť príjmať rozhodnutia, čiže nebudú tieto rozhodnutia diktované z centra a nebudú platiť úplne rovnaké pravidlá pre všetky letiska, pretože Častokrát sú tu rôzne podmienky na rôznych letiskách. Musíme si uvedomiť, že je treba dať zaznieť hlasu demokraticky zvolených zástupcov. Letecké spoločnosti budú musieť zohľadňovať rôzne faktory. Letecká doprava je ešte stále jednou z najbezpečnejších a najrychlejších spôsobov dopravy a mali by sme umožniť jej ďalší rozvoj a pritom zabezpečiť maximálnu mieru bezpečnosti pre všetkých občanov. Ďakujem, pán Marinesku. A teraz spontánna rozpráva a prvý pán Mikolašik. Prevádzkové obmedzenie na letiska súvisiace s hlukom z hladinou hluku v rámci vyváženého prístupu je veľmi dobrá správa, ktorú e, vlastne prerokúvame a príjmeme

Ďakujeme pekne, pán kolega Mikolášik. Na záver eh, tejto spontánnej časti rozpravy dostala slovo kolegyňa Tikau. Eh, subliniez importanța armonizării și clarificării regulilor comune privind restricțiile de... Ďakujem, pán predseda, za slovo, čo sa týka harmonizácie a vyjasnenia si pravidel, ktoré riadia obmedzenia pri hluku a letiskách vítam možnosť, že miestne letiská budú môcť si sami rozhodovať o svojich špecifických e, podmienkach a o redukcii hluku na ich letiskách a o tom, či zakážu nočné lety alebo nie. Je tu smernica z roku 2002, na ktorú by som rada poukázala. Týka sa hladín, environmentálnych hladín hluku. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán komisár Kalas. Pán komisár Kalas, vážený Pán predseda, ctené poslankyne, ctení poslanci, veľmi pekne vám ďakujem za vaše poznámky, ktoré ste vzniesli v tejto rozprave. Mali by sme dosiahnuť úspešný záver týkajúci sa návrhu mm, v súvislosti s hľúkom na letiskách. Toto nariadenie by malo ukončiť rokovania medzi radou, a novým parlamentom. Tu sú ešte ďalšie témy, napríklad prideľovanie časov letov pri pristávaní. Je to vlastne celý balík týkajúci sa letisk a jedným z prvkom tohto balíka je aj hluk spôsobovaný lietadlami a letiskami. Myslím si, že by sme mali byť ochotní dosiahnuť kompromis, dosiahnuť kompromisnú dohodu. A ešte k tomu výskumu. Pani Foster už veľmi správne poznamenala, že tu ide o, o príspevok k vytvoreniu jednotného európskeho neba a všetko, čo vedie k tomuto cieľu, a to súvisie s emisiami, s redukciou hladín hluku, všetko zároveň prispieva k výskumu takých letových leteckých motorov, ktoré sú menej hlučné, ktoré, kde sa vypracovali opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a sme veľmi radi, že výskum výskum v oblasti dopravy bude financovaný o čosi viac, ako tomu bolo v minulom finančnom rámci. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Na záver rozpravy dostáva slovo ešte spravodajca na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že z obsahového hľadiska sa to už povedalo takmer všetko. Chcem ešte raz využiť túto príležitosť a poďakovať sa všetkým kolegom, ktorí spolupracovali veľmi konštruktívne na tejto práce, ale zároveň Chcem využiť svoje posledné vystúpenie v tomto volebnom období eh, na to, aby som prednesol jednu poznámku. Sú tu aj iní kolegovia, sú tu aj iní ľudia. Tí sú vždy proti všetkému, nepracujú na ničom konštruktívne, nespolupracujú na ničom a svoju hlavnú úlohu tu v pléne nemajú tak, že tu pokrikujú na ostatných, eh, sú za obmedzenie právomoci Európskeho parlamentu, sú za úplné zrušenie Európskeho parlamentu keď sa teraz pozrieme na svoje výsledky, práve e, v týchto konkrétnych oblastiach máme e, lepší výsledok, ako čo navrhovala komisia. A títo ľudia e, v skutočnosti teda presadzujú horšiu legislatívu, v skutočnosti presadzujú to, aby občania Európy nemohli spolu určovať to, kto tieto zákony robí, teda sú v skutočnosti proti demokracii v Európe a vážne kolegyne, kolegovia, musím povedať, že som um, úplne opačného názoru. Ja som za to, aby Európsky parlament bol silný, sebavedomý a priniesol viac demokracie v Európe. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Lightstreet. Týmto je rozpráva ukončená. Schva... Hlasovanie prebehne v stredu o 18. hodine, hovorí pán predseda. Ďalej nasleduje spoločná rozpráva oblasti e, potravín, zdravé zvierat a rastlín, najskôr správa Mirio, potravinové a krmivové právo, pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín, rastlín rozhodujúci materiál a pre prípravky na ochranu rastlín, ďalej